prípravu mimoriadného zasadnutia valného zhromaždenia OSN o liekoch. Vítam v parlamente našu ctenú hostku, pani Hennis Flašet za radu. Tešíme sa, že ste prišli medzi nás, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, cení poslanci, poslankyne. Myslím, že rok 2016 je kľúčovou príležitosťou pre medzinárodné spoločenstvo, aby sme sa pozreli na to, čo sme dosiahli na úrovni kontroly liekov. Takisto takýmto spôsobom môžeme zareagovať aj na otázku, ktorá súvisí s touto situáciou. Výsledok je ten, že by sme mali prijať e, čo možno najstručnejší dokument, ktorý sa bude sústrediť na konkrétne operačné opatrenia. A my podporujeme takýto prístup. Obhajujeme nasledovné priority. Poprvé, zdôrazňujeme, že tri dohovory o liekoch, ktoré hovoria o právnom rámci, kde hovoríme o univerzálnej e, deklarácii o ľudských právach, to by mali byť tie milníky, pokiaľ ide o našu reakciu ohľadne liekov. Musíme pristúpiť k tejto politike v súlade s jednotnými špecifikami, regionálmi, tak ako, tak ako aj e, regionálnymi. Sústredíme sa predovšetkým na to, aby sme zrušili trest smrti, pokiaľ ide o praktiky súvisiace so šírením drog vo svete. A treba zdôrazniť predovšetkým také princípy ako ľudská dôstojnosť, solidarita, ako aj právny štát a ďalšie. Európska únia zdôrazňuje, že trest smrti podkopáva ľudskú dôstojnosť, pretože jednoducho nezastrašuje budúcich páchateľov pred spáchaním takýchto trestných skutkov, pokiaľ ide o kriminálne skutky, ktoré súvisia s predávaním drog, a tak ako to je vlastne stanovené aj v e, patričných dokumentoch. Po tretie, e, podporujeme také druhy politiky, ktoré sú integrovaného charakteru a vyváženého charakteru. Musí to byť vyváženosť, pokiaľ ide o zniženie pokiaľ ide o zniženie tak dodávok drog, ako aj dopytu po drogách. Musíme jednoducho postupovať v súlade s tým, čo e, nám dáva ako informácie vedecká obec. Musíme práve z týchto informácií vychádzať. Medzinárodné dohovory si vyžadujú vyvážený postup a vidíme, že vo viacerých krajinách boli prijaté opatrenia, pokiaľ ide o zníženie produkcie drog, ako aj posilnenie prevencie v tejto oblasti a takisto posilnenie otázky rehabilitácie. Potrebujeme silnejší prístup na to, aby sme dosiahli túto vyváženosť, aby sme využili túto príležitosť dosiahnuť tieto naše ambície apelujeme aj na aktérov, aby zabezpečili také opatrenia, ktoré znížia riziko. Netýka sa to iba prevencie takých chorób ako HIV, ale pokrýva sa to viacerých ďalších opatrení, ktoré majú podporiť e, všeobecné zdravie e, verejnosti. Podporujeme podporu alternatívneho vývoja z hľadiska a by sme sa venovali predovšetkým tým rizikovým skupinám a v neposlednom rade pripisujeme veľkú pozornosť úlohe občianskej spoločnosti a vedeckej oblasti, predovšetkým pokiaľ ide o zníženie produkcie drog. Preto apelujeme na tú veľkú úlohu Európskej únie, ktorá táto môže zohrať v tejto oblasti. Dámy a páni, tak ako to bolo ukotvené v patričných dokumentoch z minulého roku, z novembra, chcela by som zdôrazniť, že priority, ktoré sme si stanovili, momentálne musíme začať implementovať. Som skutočne rada, že patričné dokumenty, ktoré máme k dispozícii, obsahujú viaceré prvky, ktoré sú dôležité pre Európsku úniu, ale sú tu dve dôležité, dve dôležité oblasti. Nie je tu ešte odvolávka, pokiaľ ide zrušenie trestu smrti súvisiaceho s šírením drog a takisto tu nie je odvolávka na to, aký veľký, vážny dopad na zdravie môžu mať drogy. Treba tieto dve dôležité oblasti zapracovať do patričných dokumentov. Thank you very much, Minister. Now the floor goes to the Commission, Madam Malmström. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Malmströmova. pani komisárka. Nech sa páči, dámy a páni, e, vážení poslanci, poslankyne, komisia zastáva názor, že Európska únia zohráva kľúčovú hľu, pokiaľ ide o možný vplyv, ktorý môže mať Európska únia na valnom zhromaždení OSN a sme plnej miere pripravení zaangažovať sa v tejto oblasti ešte viac. Sme odhodlani hovoriť jedným jasným hlasom a ako sme počuli, komisia v plnej miere súhlasí aj s radou v tejto oblasti. Urobím všetko preto, aby také kritické oblasti boli zapracované v rámci rokovaní, pokiaľ ide o ten prípravu výsledného dokumentu. Budeme reprezentovaní komisárom na tomto stretnutí a robíme všetko preto, aby sme posilnili našu víziu, pokiaľ ide o politiku boja proti drogám. Je to všetkým zníženie e, na úrovni dopytu po drogách, ako aj produkcie drog. Musíme zabrániť e, internetovému predaju drog a iných omamných látok. Takisto sa chceme sústrediť, tak ako to povedala aj pani ministerka, ale zdôrazním to ešte raz, chceme sa sústrediť na naše priority, ktoré sa týkajú predovšetkým dodržiavania ľudského práva a dôstojnosti. Chceme takisto zrušiť trest smrti, ktorý sa uvaluje za predávanie drog, pretože podľa nášho názora nie je účinný Takže navrhujeme, aby, sme, aby sa zorganizovalo špeciálne podujatie ohľadne trestu smrti, aby sme vysvetlili naše názory, prečo tento generálny trest vlastne nie je dobrou politikou a nie je to riešenie, ale okrem toho to nie je riešenie a v žiadnej oblasti. Navrhujeme, aby sme postupovali proporčne, pokiaľ ide o tých, ktorí páchajú trestné činy v oblasti šírenia drog. Sústredíme sa predovšetkým na aspekty zdravotné, a chceme urobiť oveľa viac, pokiaľ ide o zniženie toho dopytu po drogách, chceme urobiť a posilniť predovšetkým prevenciu, chceme sa venovať otázke zniženia rizika, rehabilitácii a sociálnej integrácii. Sme relatívne dobre na tom, pokiaľ ide o naše skúsenosti. Podporujeme návrhové odporúčania, a chceme mať väčšiu mieru medzinárodnej spolupráce na to, aby sme zabránili a zareagovali práve na tie riziká, ktoré súvisia so šírením drog. Európska únia musí zohrávať dôležitú úlohu v boji proti šíreniu a obchodovaniu s drogami, avšak táto kriminálna činnosť súvisí aj s ostatnými, ako napríklad pranie špinavých peňazí a inými Musíme byť kľúčovým aktérom, pokiaľ ide o boj proti tomuto fenoménu. Chceme bojovať proti tomuto fenoménu v spolupráci s expertami. Chceme posilniť výmenu informácií v tejto oblasti a apelujeme takisto aj na to, aby sme mali efektívne riešenie takých veľkých výziev, ako je napríklad predávanie drog na internete a boj proti novým psychoaktívnym látkam, ktoré vlastne sú veľkým rizikom pre všetkých ľudí na svete. Budeme v týchto oblastiach postupovať tak, aby sme mali objektívny monitoring a včasné informovanie. Budeme mať, máme vlastnú agentúru, ktorá tu bude zastúpená. A máme agentúry v Lisabone, ktoré vlastne sa týmto cieľom venujú každý deň. A v neposlednom rade chceme chceme mať konkrétne opatrenia pre jednotlivé cieľové grupiny, skupiny deti, dospelí a mladí ľudia. Chceme apelovať na väčšiu zaangažovanosť občianskej spoločnosti, pokiaľ o definíciu, pokiaľ o implementáciu boja proti drogám. Máme expertnú skupinu, kde je 45 mimovládnych organizácií a ďalších organizácií, ktoré sú zastúpené a sú našimi poradcami. Vážení poslanci, poslanky, neteším sa na vaše vystúpenia a budeme brať tieto vystúpenia do úvahy, pokiaľ ide o prípravu našich dokumentov na účasti e, patričného zasadnutia. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Teraz otváram naše rozprávu a nech sa páči, ako prvý dostane slovo pani Bony. Vážená pani komisárka, vážená pani predsednička, konferencia UNGAS bude príležitosťou na to, aby sa podporil európsky prístup, ktorý súvisí s otázkami drog, na to, aby sme sa vysporiadali práve s otázkou dopytu a dodávky a na to, aby sme aj vyriešili ostatné problémy, ktoré súvisia s drogami. Európsky prístup je jedinečný pretože vytvárame koordináciu medzi 28 politikami ohľadne boja proti drogám a takýmto spôsobom postupíme spoločne a posuneme naše konkrétne kroky na európskej úrovni. Ide tu o model, kde zohráva špecifickú úlohu práve EMCDDA, naša agentúra, na to, aby sa robilo vyhodnocovanie rizika a mali by sme túto našu skúsenosť sa s ňou podeliť aj s regionálnymi organizáciami. Za Európu musíme podporovať zrušenie trestu smrti a právo na zdravotnícke služby, a ich poskytnutie tým ľuďom, ktorí boli postihnutí drogami. Je veľmi dôležité zmeniť prístup. Nemôžeme stigmatizovať ľudí, ktorí sú závislí na drogách, nemôžeme ich kriminalizovať, ale musíme podporovať práve preventívny prístup a musíme podporovať hlavne osvetu, aké, dôležit, aké nebezpečné sú drogy vo všetkých oblastiach. Sú tu tri body. Poprvé, integrovaný prístup musí byť ďalej rozvíjaný v spolupráci medzi zdravotníckým, justičným a policajným e, elementom, aj pokiaľ ide občanskú spoločnosť, ktorá sa má sústrediť predovšetkým na pomoc a robenie osvety. Na druhej strane potrebujeme koordinovaný boj proti zloči- organizovanému zločinu, to musí byť naša priorita. Po druhé, musíme sa prispôsobiť na no- nové cesty distribúcie drog, nesmieme zabúdať ani na úlohu internetu. Tu nejde iba o políciu, ale takisto aj Ide tu o rodičov a týka sa to predovšetkým organizácií, ktoré združujú rodičov. Po tretie, musíme pochopiť tento fenomén, pokiaľ ide o psychoaktívne látky, ktoré sú veľkou hrozbou. Potrebujeme systém včasného varovania a možnosť reagovať oveľa rýchlejšie. Práve z tohto dôvodu všetky dostupné zdroje, predovšetkým, ktoré sa týkajú EMCDDA, potrebujú byť posilnené. Ďakujem pekne. Modrá kartička, pán Zony vy sa vás chcete niečo spýtať? Pán Bony. Take a blue card. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste prejavili ochotu vypočuť si moju otázku. Ja súhlasím s tým, že čo sa tu povedalo ohľadne tých perspektív týkajúcich sa kritérií, ale predsa len jedna otázka týkajúca sa tohto kritéria. Do akej miery si myslíte, že harmonizovaná politika môže skutočne byť niečím, čo ty môžeme my podporiť, keď napríklad v Maďarsku hepatitída C a jej objavovanie sa navýšilo o 50% práve preto, že, že vláda uh, pozastavila program týkajúci sa šírenia nových ihiel. Ďakujem pekne, pán Bony. Ďakujem pekne. Myslím si, že je dôležité uvedomiť si, že kompetencie týkajúce sa zdravotníckého, zdravotníckého sektora, tak to je všetko v rukách členských štátov a všetky naše úsilia na Európskej únii môžu prispieť ku koordinácii a harmonizácii niektorých aktivít, ale myslím, že potrebujeme istú mieru vyváženosti, potrebujeme pod, spolupracovať a na druhej strane nesmieme zabúdať na to, že veľa členských štátov bude riešiť svoje vlastné politiky v tejto oblasti po svojom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Šlaj, nech sa páči, máte minútu a pol. Ďakujem. Vo výročnej správe z roku 2014 Talianská organizácia na boj proti mafii poukázala na to, že represívny prístup v boji proti drogám e, zlyhal. Bola tu výzva, aby sa vyhodnotilo na európskom, európskom rozmere, rozmere, či by to bolo e, možné vzhľadom na pozitívne dopady hovoriť o beztrestnosti, e, menšia záťaž pre e, súdy, viac zdrojov v boji proti ťažkým ťažkým trestným prečinom, osobitne v prípade mafie. Je tomu tak, že tu sa vedie diskusia na základe pozitívnych skúseností niektorých krajín. Určite sú to body, ktoré by nás mali viesť k úvahám práve vzhľadom na zhromaždenie osobitného výboru OSN pre drogy. Je to dobrá príležitosť hovoriť o tomto na medzinárodnej úrovni. Musíme mať odvahu ísť novým smerom. Represie totiž zlyhali. Ilegálny trh sa nezmenšil, len sa zaplnili väzenia. organizovaní zločinci ďalej pokračujú. Mali by sme využiť túto možnosť hovoriť na to, aby sme hovorili o zmene kurzu, ktorý tak potrebujeme. Ďalším rečníkom je pán Jurek. Ďakujem pekne. Verejné zdravie je jedno zo základných práv, ktoré ovplyvňuje spoločenské dobro a blaho každého národa. Žiadna spoločnosť nemôže rezignovať na boj s takýmito metlami ľudstva. Ľudia, ktorí sú závislí pomôcť liečiť ich a obchodníkov, proti obchodníkom s drogami treba bojovať. Teraz tu počujem, že hlavným našim nástrojom vzhľadom na e, zvyšok sveta má byť zákaz trestu smrti za drogovú kriminalitu. Snáď ešte zakážeme e, používanie vojska v boji s narkomafiami. Možno, že povieme Američanom, a východným Aziatom, aby tam neposielali vojakov. Mo- mohli by totiž ešte náhodou mohol by prísť o život nejaký obchodník s drogami. My máme brániť ľudí a nie využívať ich, aby nešli proti nám. Ďakujeme. Teraz na minútu pán Zdechovský. Vážená pani komisárka, dámy a páni, téma drog považujem ju za rovnako aktuálnu ako napríklad tému migrácie. Pripadá mi však bohužiaľ, že drogy sú v pozadí všetkých diskusí. V posledných rokoch stále prichádza k novým trendom, na ktoré musí medzinárodné spoločenstvo reagovať, ak chce zabrániť rozmachu drog. Ak sa pozriem na štatistiky, je celkom jasné, že počet nových, novovznikajúcich omamných látok stále narastá. Napríklad v roku 2014 došlo k nahláseniu 101 nových omamných látok. Súčasne s týmto fenoménom už dlhšie narastá e, počet trestných činov súvisejúcich s ponukou drog. Najnebezpečnejšie je asi obchodovanie s nelegálnymi drogami na internete. V Európe je už niekoľko tisíc internetových obchodov, kde i mladiství a deti si môžu kúpiť drogy a iné omamné látky. Musíme teda hľadať riešenie nielen na úrovni európskej, ale i na e, svetovej úrovni a zasadzovať sa o efektívnu prevenciu tohoto negatívneho javu. Ďakujeme slovo. Má teraz pán Kirkos a to na minútu a pol. Ďakujem. Počas posledného zasadnutia UNGAS sa poprvýkrát rozhodlo, aby tu boli opatrenia represívne i preventívne, ale v skutočnosti sa to neudialo. Všetko zostalo len pri vízach, ale je tomu tak, že 80 disponibilných prostriedkov sa vydáva na policajné stratégie, ktoré sa však ukázali ako zlyhanie. Jediné, čo sa pritom e, dokazuje, že je tu len ilúzia, že by sme niečo mohli dosiahnuť. Na európskej úrovni musíme naozaj ponúkať i terapie ktoré, e, ktoré teda budú ponúkať alternatívy. Potrebujeme alternatívne programy k, e, väz, e, k väzeniu. Musíme mať špeciálne centrá, ktoré sa budú kontrolovať. To je dobre pre tí... ide, môžeme sa vyhnúť tomu, aby sa falšovali drogy Musíme eh, jednoducho eh, zvýšiť úsilie. Thank you. Last speaker, Mr. Polčak. Ako posledný pán Polčak na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Súhlasím s predrečníkmi práve pokiaľ ide o úlohu prevencie. Nesmieme vylúčovať ľudí, ktorí užívajú drogy a ktorí v živote stroskotali a musíme podporovať organizácie, e, ktoré sa zaoberajú zapojením týchto ľudí do ďalšieho života. Ale tiež by som rád upozornil vzhľadom na podstatu trestného právu na problematiku nových psychoaktívnych látok, o ktorých hovoril pán Zdechovský. Nejde len o to, koľko ich bolo objavených, ale aj o celkový objem týchto látok, ktoré sa zachytili v európskom priestore v roku 2013 to bolo 2,3 tony. To je naozaj obrovské množstvo. A vzhľadom na to, že tieto nové psychoaktívne látky sa musia dostatočne popísať aj z hľadiska trestného právu, je tu otázka, ako proti ním bojovať inak, a, a, alebo teda jedine na medzinárodnom poli. A preto je dôležité a, a vedieť, aký je mandát EÚ pre zastúpenie na valnom zhromaždení OSN a aké konkrétne body sa zahrnú do spoločného postoja. Ja ju dúfam, že tam budú začnené aj nové psychoaktívne látky. Ďakujem. Ideme na keďdy aj postup ako prvý pán Kaputo. Grazie, prezidente. C'è un aspetto che spesso... Ďakujem. Mm, často sa neberie do úvahy eh, jeden aspekt v prípade drog. Nejde tu o represálie, ale o eh, environmentálny dopad boja proti droge v roku 2013 e, bolo zničených obrovské množstvo hektárov lesov kvôli obchodu s kokainom. E, podľa rôznych štatistík najkritickejšie oblasti postihnuté medzinárodným obchodom e, trpia aj sociálnymi dôsledkami. A to len ukazuje, že represívne politiky boli len ekonomickým riešením, ktoré nakoniec prinášali zisky pre obchodníkov a sprostredkovateľov. A mali by sme brať do úvahy aj tieto nové otázky a brať do úvahy aj vzťahy nezávislých organizácií. Len takýmto spôsobom budeme schopní účinne bojovať proti obchodu s drogami. Thank you. <laughs> Thank you. Uh, Mr. Marias. Ďakujem pekne, pán Marias. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. V tej fáze, kde z celozvetového hľadiska máme veľkú krízu, kde je veľké množstvo ľudí, musí teda žiť v chudobe, teda takisto, kde sociálne kohézie sa oslabujú. A netýka sa to iba Európy, ale týka sa to aj Latinskej Ameriky, v situácii, kde vlastne priberá na rozmere obchod s drogami, tak práve tu mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia OSN za určitých podmienok by mohlo byť príležitosťou na to, aby medzinárodné spoločenstvo začalo a posilnilo spoluprácu. Na to by sme postupne bojovali proti obchodovaniu s drogmi, ale pokiaľ ide o pestovanie a výrobu drog. Tým, že budeme mať nulovú toleranciu pre obchodníkov, budeme mať jasné, tvrdé sankcie. Budeme takto postupovať aj proti boju budeme bojovať proti obchodovaniu s drogami na internete, podporujeme prevenciu, robíme osvetu medzi mladými a takisto potrebujeme konkrétne postupy na to, aby títo ľudia boli zaintegrovaní do spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani predsednička, ďakujem za slovo. Je dobré, že Európska únia jasnými 28 hlasmi toto mimoriadne zasadanie valného zhromaždenia OSN chce podporiť a náš európsky koncept, ako aj naše európske skúsenosti, keď hovoríme o prevencii, keď hovoríme o otázke občianskej spoločnosti, keď hovoríme o D, e, o novej reintegrácii bývalých závislých na drohách, hovoríme, keď hovoríme takisto posilnení zdravotníckého sektora v tejto oblasti, o kampaniách, ktoré vo viacerých regiónoch sveta a mestách sa robia proti drogám, tak si myslím, že táto európska skúsenosť môže mať veľký význam pre celý svet. Samozrejme pre celý svet, pretože takisto tie skúsenosti Europolu môžu prispieť, ale keď hovoríme o dohovore, keď sa rozumieme medzi dohovorom, prevenciou a sankciami, tak sa musíme skôr e, zasadzovať o prevenciu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz zostane slovo pani komisárka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Áno, máme veľmi komplexnú agendu a program, ktorý by sme mohli prerokovať v New Yorku neskôr na jar. K tejto téme väčšina z tých otázok, ktoré to boli spomenuté, sú na programe Európska únia sa tomu bude venovať o pašeráctve, budeme hovoriť o nových látkach, o nových drogách. Agentúra, ktorú sme spomínali, EMCDDA, identifikovala nové druhy drog, ale takisto musíme hovoriť o prevencii, o rehabilitácii a tak ďalej. Talianská komi- poslankyňa hovorila o dekriminalizácii a rehabilitácii každý štát postupuje po svojom, avšak radi si vypočujeme skúsenosti jednotlivých krajín, aby sme vedeli o možných výsledkoch takéhoto dopadu, hoci ešte momentálne predčasné vyhodnotiť tie dopady ohľadne tých krajín, ktoré ste spomenuli. Takže ten obsah, o ktorých veci, ktorých budeme hovoriť, je veľmi veľký. Budeme e, brať do úvahy vaše informácie v príprave patričných dokumentov a dáme ich do ruku komisárovi, ktorý nás bude reprezentovať Urobíme všetko preto, aby Európska únia pristupovala k riešeniu tejto otázky konštruktívne na stretnutí UNGAS a, a budeme sa snažiť riešiť tento svetový problém a skutočne čo možno najdôraznejšie a počítame s plánom boja proti drogám, ktorý sa má rozpracovať pre rok 2019. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ako tu bolo práve spomenuté zo strany pani komisárky, väčšina tých otázok, ktoré tu boli spomenuté, sú obsiahnuté na programe, takže urobíme všetko preto, aby UNGAS e, dodržiavalo tie odporúčania, tak ako sa to robilo aj doteraz, aby to celé viedlo k posilneniu e, všeobecného zdravia a boja proti drogám. Takisto budeme bojovať proti opozícii a respektíve vyjadrieme jasnú opozíciu proti trestu smrti, ktorý súvisí so šírením drog, pretože podľa nášho názoru tento trest nie je efektívny. Urobíme takisto všetko preto, aby sme uh, sa jasne zasadili o boj proti drogám na zasadnutí UNGAS, pretože sme presvedčení, že je našou úlohou zasadzovať sa o zdravie našich občanov. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú diskusiu. Ďakujeme aj my a želám vám veľa úspechov. Končím diskusiu k tomuto bodu. Teraz prejdeme ďalej.